E, viacero e, podvýborov sa e, rozhodlo vstúpiť do medziinstitucionálnych vyjednávaní v súlade s pravidlom 69C odsek 1 správy, ktoré predstavujú mandáty týchto vyjednávaní, sú k dispozícii na internetovej stránke pléna. bude e, možné e, teda v súlade s e, pravidlom 69c písomne požiadať do zajtra polnoci útorka 4. júla rozhodnutie